súdnu službu. Podľa článku 87a predseda e, konferencie predsedov ma informoval, že nie sú námietky e, k, tomu, k odporúčaniam zo strany výboru Amplua a že nebudú žiadne námietky voči delegovaným aktom a z 20. E, ak v priebehu 24 hodín 40 členov nepredloží námietky, bude to schválené, ak nie, budeme hlasovať. Odporúčanie je k dispozícii na našej webovej stránke. E, príslušné